E, ďakujem. A Push-up Brass Band Brusel. Good afternoon, everybody. Dobré popoludne všetkým. Ďakujem za to, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Dobré popoludne všetkým. E, vítam vás tu v Európskom parlamente na plenárnom zasadnutí. E, takže vás chcem všetkých privítať. E, a takisto samozrejme vítam všetkých aj e, z Talianska. Ja by som chcel pozdraviť primátorov tých miest, ktoré postihlo zemetrasenie a starostov, ktorí tu sú s nami. My sme ich pozvali aby sme im ukázali, že stojíme vedľa nich a Európa je blízko, aj európsky občania sú blízko tých, ktorí teraz toľko trpia. A prečo som sa spoločne s kolegami rozhodol, e, s kolegami z predsedníctva, predsedami a kvestormi zorganizovať e, e, toto podujatie To znamená, že sme vlastne plenárne zasadnutie takto premenili na zhromaždenie európskych občanov. Dnes ste to vy, kto zaujíma naše miesta v tejto miestnosti. Je to symbolické gesto, ale pre mňa má veľký význam. Pretože žijeme v ťažkej dobe, terorizmus naďalej E, útočí. E, vidíme, čo sa stalo nedávno na Orly. E, nelegálne pristahovalectvo, hospodárska kríza, je mnoho mladých, ktorí nevedia nájsť prácu. Je to ťažká doba, a narastá aj dezilúzia ľudí vo vzťahu k inštitúciám, a vo vzťahu k Európe ako takej, k európskym inštitúciám. A my chceme urobiť niečo, aby tento parlament za ďalšie dva a pol roky, a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sú tu prítomní a ktorí ma sprevádzajú na tejto ceste, chceme teda urobiť to, aby tá vzdialenosť medzi e, občanmi a inštitúciami v Európe sa zmenšila. E, chceme jednoducho, aby všetci vy E, ktorý predstavujete pol miliardy európskych občanov, aby ste sa mohli e, cítiť protagonistami tých volieb a rozhodnutí, ktoré my musíme urobiť. My musíme dať konkrétne odpovede na vaše problémy, musíme vysvetliť lepšie to, čo robíme, musíme byť Eh, otvorení, nesmieme sa eh, uzatvárať v bruselských eh, palácoch, ale musíme byť medzi občanmi. A dnes, dnešný deň, je príležitosťou na to, aby sme oslavili 60. výročie podpísania rímskych zmluv a tie vlastne dali život tejto Európe, ktorá má nepochybne veľa nedostatkov, ale umožnila mnohým z nás, e, prakticky všetkým z nás, žiť v miery, v slobode. Máme možnosť e, slobodne cestovať z jedného mesta do druhého. Sme jediná oblasť sveta, kde nie je trest smrti a uvidíme, čo sa stane e, v krajinách v našom susedstve, kde sa znova uvažuje o zavedení trestu smrti. My sme dali do, úst, do stredu našich snách e, hodnosť, e, dôstojnosť a slobodu ľudí. A preto sme vás dnes pozvali. Nie len preto, aby sme urobili takéto veľkolepé podujatie, ale aby ste pochopili, že chceme e, zmenu, že táto Európa sa chce zmeniť, že chce byť lepšia, ale bez tejto Európy zároveň sa nikam nedostaneme. To znamená zmena k lepšiemu. A nie ničiť preto, lebo niečo nefunguje. To by e, znamenalo v podstate e, ísť sami proti sebe. Chceme, všet, chceme všetci spoločne pracovať v tejto chvíli na tom, aby sme riešili problémy občanov. A dnes vy budete diskutovať o tom, čo my ako parlament robíme nie je vždy ľahké nájsť eh, tie správne riešenia a rovnováhu, ale dnes eh, vy uvidíte a skúsite priamo tu na našich miestach, na miestach poslancov, uvidíte, čo to znamená a môžete takisto vyjadriť svoje názory. Nikto vám nezabráni hovoriť, lebo toto je tiež Európa. V iných častiach sveta sa také veci nevždy dejú. Môžete kritizovať Európu, môžete o nej hovoriť dobre, zle, môžete kritizovať poslancov, môžete urobiť, čo chcete v rámci stanovených pravidel samozrejme. To inde na svete až tak možné nie je. Treba pritom respektovať samozrejme hodnoty. Toto je Európa. Takže vítam vás a pani prvá podpredsednička bude riadiť toto dnešné popoludnejšie zasadnutie pani McGuinness, pani podpredsednička, odborníčka, ktorá pochádza z Írska a e, sú tu teda ľudia, ktorí hovoria síce rôznymi jazykmi, ale, hovoria, ale majú tú istú identitu. A hrali tu napríklad e, belgickí mladí E, ľudia. Keď ste hrali, tak ste im rozumeli, možno aj keď hovoria iným jazykom. Takže samozrejme, toto je Európa, hoci sú tu veci, ktoré máme odlišné. A v Ríme takisto bude e, to, čo sa odohralo v Ríme, to neznamenalo, len podpis dokumentu a to, čo sa odohraje teraz, to nebude len podpis, ale bude to nový, nový impuls pre Európu. A ja by som si želal, aby ste sa vrátili k sebe domov, do svojich miest, do svojich krajín a aby ste rozprávali, hovorili o tomto dni, o tom, čo ste tu zažili, o tom, že v takej demokracii, ako je Európa, môžete slobodne hovoriť to, čo si myslíte. 751 poslancov vás považuje za protagonistov. 751 poslancov je tu na to, aby pracovali pre vás a ktorí musia vám dať odpovede na vaše otázky. Aby som chcel teraz dať eh, slovo pani McGuinness, pani podpredsedničke, aby moderovala diskusiu a chcel by som požiadať slečnu, ktorá je eh, na mojej strane, aby sa posadila na moje miesto, aby videla, ako je to, keď e, niekto e, predsedá takémuto zhromaždeniu. Ale chcem to, aby sme ukázali aj to, ako sú naši mladí schopní. Prosím, poďte, ona o tom nevedela predtým, takže aj pre ňu je to prekvapenie. Mademoiselle la présidente. E, pani predsednička. Merci, monsieur le président, de nous accueillir ici tout d'abord. Ďakujem, pán predseda, za to, ako ste nás tu privítali. Ďakujeme za to, že podporujete európskych občanov a mládež. A teraz e, dávam slovo pani McGuinness. Ďakujem. Um. Ja som veľmi e, spokojná s tým, e, alebo budem spokojná, ak budete e, pokračovať v predsedaní, ale ja musím tiež robiť svoju prácu, takže chcem privítať všetkých a poďakovať pánu predsedovi Tajanýmu za veľmi srdečné privítanie a za to, čo povedal o budúcnosti Európskej únie. Ďakujem, pán predseda. Ja myslím, že to skutočne bola vynikajúca myšlienka pozvať občanov na naše miesta. Sú to horúce miesta, tak povediac, a dúfam, že sa vám tu bude dnes popoludní páčiť. Ja mám dosť e, ťažkú úlohu, a to znamená dohliadať na čas. Toto sa v parlamente používa na dodržiavanie času a ja budem striktná. Máme 5 tém, to sú veľmi závažné témy. Mladí ľudia, globalizácia, 2000 e, 27 klimatická zmena a my sa budeme musieť e, skutočne zamerať na e, tu, tieto témy. E, máme tu predstaviteľov parlamentu, to je vynikajúce, a potom dáme priestor pre vaše vyjadrenia. Takže ukážte mi čísla, aby sme mali istotu, že ich všetci máte sú dosť dobre vytlačené, pretože ja nosím okuliare, ktoré nie sú dosť silné, ale vidím ich všetky, takže je to v poriadku. A keď zdvihnete toto číslo, a, tak e, ho potom neodkladajte, lebo uľahčujú e, identifikáciu. Takže v vecí sa chce dnes popoludní vyjadriť, takže začneme. Takže nezamestnanosť mladých e, a výzvy pre Európu, pokiaľ ide o poskytnutie pracovných príležitostí pre všetkých. To je prvá téma. Ja k tomu ani nemôžem už nič ďalšieho dodať a predám, odovzdám slova e, Týne Pokovár, e, Európskemu fóru mladých, ktorá bude moderovať túto diskusiu. Máte slovo. Ďakujem, ďakujem všetkým, e, všetkých zdravím. Ja dnes zastupujem desiatky miliónov mladých ľudí v celej Európe a chcem vám vyslať jedno posolstvo. E, získať e, pracovné príležitosti pre mladých ľudí znamená dve riešenia. Poprvé, inkluzívne a dobre nastavené opatrenia na zamestnanosť, ktoré podporujú všetkých mladých ľudí a zasiahnu najmä tie najzraniteľnejšie skupiny. A to môžeme dosiahnuť eh, pomocou troch komplementárnych opatrení. Inkluzívna schéma Eh, eh, záruky pre mladých, eh, ktorá splňa špecifické potreby mladých, mladých emigrantov, mladých žien a podobne a ktorá je prístupná všetkým ľudí. Potom jednotné kontaktné miesta, ktoré zabezpečia, že všetci mladí ľudia budú mať prístup k všetkým službám a poradenstvu na jednom mieste a podporia prechod mladých ľudí na pracovný trh. No a napokon Nemôžeme e, samozrejme to považovať za ucelené bez zapojenia e, kľúčových partnerov organizácií mladých. To je e, zásadné preto, aby sme pokryli aj tie najviac straniteľné skupiny mladých ľudí, lebo tieto organizácie majú široké siete a pracujú skutočne v teréne. Takže ja pracujem s mladými ľuďmi každodenne a oni takisto a môžu byť teda takým premostením medzi mladými ľuďmi a zamestnávateľmi. Druhé riešenie, spravodlivé pracovné podmienky bez ohľadu na to, aké zamestnanie, o aké zamestnanie ide, ako to dosiahnuť e, e, pomocou štandardov sociálnych práv uplatňovaných vo všetkých pracovných kontraktoch, e, vrátane preterných kontraktov, plat, nové platformy hospodárstva a za bezpeky pre minimálnu ochranu pracovníkov a takisto zabezpečenie e, dôchodkového e, poistenia a napokon rovnaký plat za rovnakú prácu. A tu nehovorím len o rodových rozdieloch, ale takisto o diskriminácii na základe e, veku, napríklad tam mm, v nadväznosti na minimálne mzdy. Európske fórum mladých je pripravené pomáhať v tomto a pracovať na tomto poli. Dúfam, že budeme všetci pracovať na tejto budúcnosti, ktorá už začína teraz. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste otvorili našu diskusiu a teraz dám slovo hneď našim poslancom. Prvá je pani Steinbrock z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Dve minúty, prosím. Môžem byť veľmi stručná a jednoduchá, pretože len zdôrazním to, čo povedala práve teraz Tina aj my v Európskom parlamente, my sociálni demokrati pod vedením Gianni Pitelov bojujeme za dobre pracovné miesta, za potláčanie nezamestnanosti, najmä mládeže. V roku 2012 sme zaviedli e, za ruku mládeže do programu EÚ a je to úspešný model a už prináša ovocie 9 miliónov mladých ľudí. Práve s mla- iniciatívou mládeže získali prístup na trh a aj pracovné normy sú téma, ktorou sa zaoberáme. Mladí ľudia musia byť platení, keď vstúpia na trh práce, žiadne nezaplatené praxe a podobne, ktoré nahrádzajú dobre platené pracovné miesta. To nechceme aj e, jedno kontaktné miesto, kde je všetko, e, konzultácie sledujú dobré príklady. Máme dobré príklady v Európe a Európa má aj šancu tieto dobré príklady z jednotlivých členských štátov pomoknúť druhým členským štátom, kde sú problémy. Je ten prechod zo školy do zamestnania je veľmi dôležitý nástroj. Každý mladý človek, ktorý zmeška nástup do trhu práce, bude mať celý život problémy. To vidíme na číslach z minulosti. A zásada rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste by vyriešila mnohé sociálne problémy vo všetkých členských štátoch EÚ posunulo by to vdopred sociálne zbližovanie. Ja len podčiarkujem to, čo Ptina žiada, má našu podporu. Všetci mladí, ľudia, všetci mladí ľudia v Európe majú našu podporu. Je to priorita našej politiky. Ďakujem veľmi pekne. A skôr, ako dám slovo ďalšiemu kolegovi, chcem povedať, že budeme mať ešte aj otázky z fóra. Tak ak sa chcete, prosím, prihlásiť, zvihnite svoje číslo a zapíšeme si vás na zoznam. Budeme mať štyroch, ktorí môžete vystúpiť, takže prosím, uvedte ho. A teraz dám slovo pani López z- zo zjednotenej lavice a severskej lavice. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade dovolte, aby som tu každého privítala na našom dnešnom rokovaní. Vítajte na, vítam tu mladých občanov Európy. Dúfam, že sa tu cítite ako doma, pretože je to váš domov. Ja zdieľam vo veľkej miere vyjadrenia našeho spravodajcu. Aj my sme presvedčení, že potrebujeme prispieť k tomuto, k pracovným podmienkam, ktoré sú spravodlivé a e, myslíme si, že práca musí mať dostatok záruk a že každý, kto chce pracovať, má mať prácu. Moja politická skupina, Európska zjednotená lavica nordicky zelený, si myslia, že by sme nemali mať len programy záruky mládeže, tie sú dôležité, ceníme si ich, ale myslíme si, že by sme mali prispievať aj prostredníctvom ďalších politik vhodnejšie prispôsobených e, výrobným modelom, ktoré sa menia a my sa musíme meniť s nimi. My sme presvedčení, že politiky úspor nefungovali, nevyriešili problémy, e, pred ktorými stojíme a my sme v mojej skupine navrhli viacero možností na vyriešenie nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mládeže, ako aj problém vytvárania kvalitných pracovných miest. Pracujeme na Európskom sociálnom pilieri, to je veľmi dôležité. Pracujeme na ďalších programoch a aspektoch, ako sú napríklad rôzne školenia a nedávno sme prijali EURES, to je dobrovoľný systém mobility pre mladých ľudí v Európe a chceme koordinovať aktívne politiky zamestnanosti a aktívne služby zamestnanosti. Problém je v tom, že medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely a my potrebujeme veci štandardizovať, pokiaľ sa to len dá, aby sme všetci išli jedným smerom. Ďakujem. A teraz naši rečníci. Prvá je 372. Nech sa páči, keby ste sa aj najprv predstavili a postavili. Ja poznám túto pani veľmi dobre, je z Írska. My sme sa naozaj nedohodli, ale vítaj, ďakujem, že si prvá, kto tu prehovorí, si tu vítaná veľmi. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. Chcem vyzvať a hovoriť o Európskom líderskom programe pre rozvoj vidieka. Ten má 25 rokov. Je to veľmi významné výročie a prvý program, bol to prvý program, ktorý dostal Európu do priameho kontaktu s vidieckým obyvateľstvom. A chcem sa spýtať, že e, je to vrchol európskej demokracie či ten bude podporovať, aby členské štáty mohli aj naďalej využívať tento program a aby bol súčasťou ich prístupu z dola nahor a aby bol v rukách mimovládiek a miestnych spoločenstiev, tak aby to bol dynamický program pre mladých aj starších krížom naprieč celou Európou. Ďakujem. Naši poslanci potom veľmi stručne odpovedia. Teraz 197, e, prosím, 197. Volám sa Bernardo Ramos, som zo Španielska. Som s členom Európskych federalistov, Zväzu Európskych federalistov. Ďakujem za túto príležitosť a veľmi Rád by som sa s vami podelil o moje skúsenosti. Mám vyššie univerzitné vzdelanie, dve deti, ktoré majú tiež vysokoškolské vzdelanie, ale nevedia si nájsť prácu. Som veľmi rád, že vidím, že váš záujem je riešiť problém nezamestnanosti mládeže, ale som troška sklamaný, keď vidím, že sa to snažíte riešiť tým, že liečite príznaky a nie príčiny choroby. Myslím si, že v Európskom parlamente by ste mali zohrávať, Európsky parlament by mal byť lídrom e, v európskej spoločnosti tu nie je problém bodovania bohatstva vo svete dnes, alebo štatistiky nám ukazujú, že nikdy nebola taká silná možnosť, schopnosť budovať bohatstvo vďaka technickému pokroku, ale potrebujeme nové socioekonomické modely. To, čo máme teraz, nefunguje Netvorí sa dosť pracovných miest, sme na bode zlomu radikálnej zmeny. A či to chceme alebo nechceme, ideme vpred, kráčame vpred a môže to byť traumatická skúsenosť. Ja si myslím, že je naozaj na vás, aby ste navrhli nový socioekonomický model, ktorý nám dovolí uniknúť z tejto situácie, tak aby sme mali všetci osoch z, tejto, z tohto, lebo inak budeme všetci trpeť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je 548, nech sa páči. 548. Nevidím a musíte sa postaviť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vás vidím, teraz vás vidím. Dobre, vidím. Takže nech sa páči, máte slovo dve minúty. Sergio Caramaca a som z provincie Agrigento z eh, Sicílie. Eh, témou dneška je nezamestnanosť mladých. Je to problém, ale nie je, problém, nie je to rovnaký problém všade. My e, túto problematiku u nás veľmi dobre poznáme na juhu e, Talianska. Chcem hovoriť o jednom aspekte nezamestnanosti mladých, ktorý sa týka e, tých provinčných oblastí Talianska, ale aj inde v Európe. Oblasti, ktoré sú vzdialené od mestských e, centier. Tam je nezamestnanosť mladých ešte oveľa väčším problémom než nezamestnanosť vo veľkých mestách. Nakoniec e, sa tieto oblasti vyľudňujú a zostávajú tam len dôchodcovia. Čo teda chceme v provinciách? Provincie sú podľa mňa e, takou chrbticou e, členských štátov, nemali by vymierať. Takže tam by sa mala sústrediť e, snaha. Treba mladým tam zabezpečiť prácu a možnosť žiť. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz 350, nech sa páči. 350. Dobrý e, deň k všetkým. V prvom rade dovolte, aby som sa poďakovala za to, že tu môžeme byť. Volám sa Lorena Ramosom z nadácie žien. Som tu spolu s kolegami a kolegyňami. My sa snažíme vytvoriť sociálne, politické projekty, aby sme zabezpečili rovnosť príležitosti medzi ženami a mužmi. Vyzývame k prierozovým rodovým politikám vo všetkých budúcich oblastiach, o ktorých teraz hovoríme, aby sme mali skutočnú rovnosť príležitosti medzi mužmi a ženami. Chceme pripomenúť, že i keď je pravda, že rozdiel v zdách medzi mužmi a ženami klesol v období 2008 až 2016, predsa len nezamestnanosť žien mládeže je veľmi vysoká a je, veľ, je pravdepodobnejšie, že žena skončí bez práce skôr ako muž ženy majú skôr prácu na e, dobu určitú, čiastočný úväzok za menšiu plácu a podobne. My chceme zdôrazniť potrebu, občianske, aby občianská spoločnosť a politici spolupracovali na riešení tejto výzvy. Na záver sa teším, že mám túto možnosť a povedať a vyjadriť sa k neospravedliteľným výrobko, výrokom polského poslanca, chcem povedať, že vyhrať hru v šachu je e, ľahšie, ako sa vyrovnať e, s výzvami, ktoré sú tu a to nevyhráte tú šachovú hru, ak nebudete mať dispozícii talent a nadanie polovičky svetovej populácie. Ďakujem. Takže tieto témy sa týkajú rovnosti, rozvoja vidieka, e, približovania sa k vidieckému obyvateľstvu, potom potreba nového ekonomického modelu a podobne. Tak, pán Štajmer, chcete sa vyjadriť k niektorým z týchto tém? K niektorej z týchto tém? Ďakujem. Je to veľmi veľa na dve minúty. Naozaj všetky programy, ktoré sú určené obyvateľom Európy a majú ich zbližovať v Európe bez ohľadu, o ktorú jej oblasť politiky tu ide. A parlament podporuje aj tieto programy, aj program LEADER. Naozaj otec tých dvoch mladých detí, ktoré doštudovali a sú bez práce, nie je jediným prípadom v Európe. My to vieme. Záruka mládeže z pohľadu sociálnych demokratov sa musí vzťahovať aj na starších mladých ľudí, ktorí po štúdiu nedostali prácu. Pamätáme na to, pre nás je dôležité, aby členské štáty, pretože nezamestnanosť môžete potlačať len na mieste činu, aby dostali investičné prostriedky, ktoré môžu použiť na mieste. A to platí aj pre vidieckú oblasť, aby sa tam vytvorili pracovné miesta, pretože tam, kde je veľká nezamestnanosť, máme aj vysokú nezamestnanosť mládeže a pre nás je dôležité, aby žiaden región v Európe nevykrvácal. Ľudia predsa musia potrebujú sa dostať k práci, potrebujeme koniec politiky úspor, investície na mieste môžu vytvárať nové pracovné miesta bez ohľadu na to, aké vzdelanie má ten, ktorý mladý človek. Pre nás je ďalej dôležité aj posilnenie úlohy žien, ako aj zamestnanosť a možnosti zamestnanosti žien a parlament bojuje nielen proti nezamestnanosti, nezamestnanosti mládeže, ale aj za rovnosť žien. Mnohé ženy žijú v ťažkých životných situáciách, lebo majú prekernú pracovnú situáciu, neistú pracovnú situáciu a vieme, že e, je to téma, ktoré sa musíme ďalej venovať. Budeme ďalej sa snažiť o rovnosť žien a mužov v celej Európe. Európe z Európe sa to podarilo spustiť a budeme o to aj ďalej bojovať. Ďakujem. A teraz pani López. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za tieto príhovory tu a ďakujem za názory, ktoré ste tu zverejnili. Programy a odkazy na programy sú veľmi dôležité. My podporujeme programy a ich fungovanie záruka mládeže alebo Horizont 20, 2020. To sú všetko veľmi dôležité iniciatívy, ale myslíme si, že je dôležité lepšie distribuovať európsky rozpočet má byť adresný, vytvárať pracovné miesta, slušné pracovné miesta, kvalitné pracovné miesta pre mladých ľudí. Pokiaľ ide o pána Bernata 197, e, súhlasíme s tým, že musíme mať veľké zmeny v politikách. Už som to povedala predtým, ak nezmeníme politiky, ktoré máme, tak bude pre nás veľmi ťažké zvládnuť túto veľmi závažnú krízu a recesiu. ak nebudeme mať novú sociálno-ekonomickú politiku, myslím si, že sa nám to nepodarí. Potom ešte dve stručné poznámky k otázke rovnosti a vidieckým oblastiam. My si myslíme, že je dôležité, aby vo vidieckých oblastiach zostali ľudia, aby tam zostali žiť. Je to mimorne dôležité, je dôležité ďalej, aby mali na vidieku rovnaké služby ako vo veľkých mestách a vieme, že momentálne to tak nie je. Platí to najmä pre južnú časť Európy. Je dôležité, aby vo vidieckých oblastiach ľudia mali slušné mzdy, z ktorých dokážu žiť. A to znamená, že, musíme, že treba platiť spravodlivé ceny za polnohospodárske produkty, a aby sa ceny netlačili, aby veľkí distribútory netlačili nadol. Potrebujeme mladých farmárov na vidieku, mladých farmárov, ktorí obrábajú pôdu a stále môžu slušne žiť. Chýbajú nám mladí ľudia v e, južnej Európe. Máme problém vyľudňovania a treba tento problém riešiť. Áno. Ja viem, že sa zaoberáme len povrchom týchto tém, ale ja chcem reagovať na toto. Koľký z vás si myslíte, že Európa robí dosť v oblasti nezamestnanosti mládeže? Robí Európa dosť? Môžete to rukami alebo teda svojim číslom ukázať. Koľký z vás si myslia, že Európa musí robiť viac preto, aby vyriešila alebo riešila problém nezamestnanosti mládeže? Ukážte túto úroveň vašej frustrácie aby sme my ako volení predstavitelia vedeli. Ja dúfam, že to niekto odfotil. Je to veľký rozdiel. Dobre, takže teraz môžeme pokračovať s ďalšou témou a to je niekedy taká zložitá téma o globalizácii. Vyžaduje si spravodlivý podiel. E, globalizácia postupuje pomohla veľmi, ale niektorí ľudia si možno myslia, že nie všetci z nej majú osoch. Takže by som teraz dala slovo Natálie Alonso z Oxfam International, e, ktorá uvedie túto debatu. Začnem otázku, aby ste začali rozmýšľať. Viete, eh, koľko ľudí je ohrozených eh, chudobou v Európskej únii? Ak sa zamyslíte na chvíľu, myslím si, že Európa je jeden z najbohatších kontinentov. Koľko? Jeden z desiatich, dvaja z desiatich sú ohrozených eh, chudobou? realita je taká, že je to jeden zo štyroch občanov. A to je asi 123 miliónov európskych občanov, občanov Európskej únie, ktorí sú ohrazení chudobou. A zároveň je e, Európska únia domovom 342 e, miliardárov. A chudoba a nerovnosť nie sú problémom nedostatku, je to politická voľba predošlý prezident Obama povedal, svet, ktorým 1% kontroluje to, čo vlastní zvyšný 99%, nikdy nebude spravodlivý svet a nikdy to nebude fungovať. Máte tu 8 najbohatších mužov na svete, ktorí vlastnia toľko, koľko polovica zvyšku sveta, tak keď takáto situácia nastane, viete, že niečo nie je v poriadku. Uh, Európa má veľkú ekonomickú silu, aby podporila chudobné krajiny, ale že treba sa postarať o to, aby všetky európske politiky k tomu prispeli a neubližovali týmto krajinám. Ako zabezpečíme eh, fiskálnu rovnosť? Treba mať dobré daňové politiky, ktoré budú eh, podporovať eh, zdravý rast, ale aj firmy musia prispieť svojim dielom a musia poskytovať potrebné služby treba sa postarať o to, aby e, firmy nahlasovali, kde zarábajú peniaze a kde platia dane. Toto je e, veľmi dôležité. Ešte jedna vec, kde e, môže Európska únia prispieť k tomu, aby globalizácia fungovala, je migrácia treba dať jasne najavo, že migrácia môže pomôcť tým, ktorí prichádzajú, ale aj hostiteľským krajinám. V roku 2015 migranti poslali 2,5 krát viac peniazy do rozvojovej krajín, než e, tieto do rozvojovej krajiny dostali od iných. Jednoducho, e, migranti sú veľkou príležitosť, preto Oxfam e, žiada, aby sa ľudia stali stredobodom všetkých rozhodnutí. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, tu máme poslancov. Daniel Kaspari z EPP bude reagovať. Daniel, nech sa páči. Liebe. Vážení občania a občianky, globalizácia je niečo, čo sa deje. A my stojíme pred možnosťou, že buď sa zapojeme do globalizácie, alebo ju necháme tak. Momentálne na svete je jedna krajina, ktorá si nezačasne globalizácia, a to je Severná Korea a tam je ľuďom veľmi zle, pretože majú neľudského diktátora, ale aj preto, že sa krajina úplne odrezala od všetkých medzinárodných tokov tovaru. My žijeme vo svete, keď e, ide o, o rozhodnutie, ktoré sa konajú v mojej vlasti. Nuž, keď ide o rozhodnutia, ktoré sa týka mojej vlasti, tak o tom rozhodujú národné parlamenty, čo je správne a spravodlivé. V Európskej únii robíme rozhodnutia v Európskom parlamente a v Európskej rade. Ale že by tu bola nejaká vláda, ktorá robí rozhodnutia pre celý svet, také niečo neexistuje. Globalizáciu určujú najbohatší, najnespravdivejší, najrychlejší. E, teda máme takú možnosť, alebo máme možnosť, že my budeme e, rozhodovať o tom, aká bude globalizácia. My stanovíme pravidla a presne toto robí teraz Európska únia už celé roky prostredníctvom e, rôznych partnerstiev a obchodných dohôd. My máme 40 obchodných dohôd s viac ako 100 krajinami na svete a pred niekoľkými týždňami sme uzavreli a potvrdili dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou, napríklad v oblasti obchodu. A za svoju politickú skupinu môžem povedať, že e, momentálne máme jednotračným parlamente, sme najsilnejšia politická skupina, chceme medzinárodné e, zmluvy, chceme e, medzinárodné právo, ktoré je uplatniteľné, ale musím povedať, že tie čísla o chudobných nám príliš nepomáhajú, pretože e, globalizácia e, práve pomohla 100 miliónom ľudí v Ázii e, dostať sa z núce a z chudoby, ale treba mať aj Ďalšie spôsoby, ako využívať výhody e, globalizácie. Potom budeme na správnej ceste. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, dávam slovo e, vašej kolegyni pani Šaka, ktorá je z Aliancie liberálov a demokratov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že je to skvelá príležitosť privítať vás tu tak veľa. A verte mi, hudba tu nie je každý deň, ale som naozaj veľmi rada, že ste sem priviedli hudbu, pretože je to takto veľmi veselé a je takisto dobré, aby sme z času na čas oslovovali to, čo sme dosiahli. Samozrejme, to neznamená, že sme zaslepení voči obávam, ktoré sa týkajú chudoby a neprávostiam na svete. Uvedomujeme si to. Ale Ehm, takisto by sme mali niekedy viac oslavovať, ehm, pretože ľudia v Európe majú najvyššiu e, kvalitu života. Mali by sme sa pozrieť na to, ako by sme to mohli udržať e, v rýchlo sa meniacom svete. Môj kolega z inej politickej skupiny to už spomenul. Veľký rast e, nastane mimo Európskej e, únie. E, ekonomický rast inde je dobrý nielen na to, aby sa ľudia dostali z chudoby, ale je dobrý aj pre nás. Musíme však postarať o to, aby tu nedošlo nejaké riziko počas globalizácie, pretože niektorí e, veľké firmy hľadajú vždy najnižšie normy, najnižšie e, ceny, najnižšie mzdy, aby mali najvyššie zisky. Treba mať preto jasné pravidlá, ktorými sa budú riadiť e, investície, tak aby sme využili našu ekonomickú silu a povedali, ak chcete vyvážať do Európskej únie, ak chcete sa dostať k našim spotrebiteľom, musíte splniť isté normy. Musíme urobiť veľa preto, aby sme zlepšili ochranu životného prostredia, práva spotrebiteľov, iné e, práva tým, že budeme mať globálne obchodné pravidlá a využijeme našu silu, ktorú máme na globálnej scéne. Je to vždy dokonale? Nie. Ale myslím si, že sme videli zvýšenie pozornosti a diskusí o tom, ako má vyzerať obchod. A naozaj som veľmi rada, že táto živá diskusia viedla k novej obchodnej agende, e, ktorá e, ešte viac uplatňuje e, obchodnú politiku s hodnotami, ktoré my tu máme a volá sa to obchod pre všetkých. Nemali by sme napadať globalizáciu ako takú, pretože napriek tomu, aké máme ambície, nezmeníme globalizáciu, ale mali by sme pristupovať ku globalizácii e, s istým súborom pravidiel a mali by sme sa postarať o to, aby globalizácia bola zložená na e, pravidlách, ktorými sa e, dosiahne, dosiahne lepšie podmienky a nie väčšia nespravodlivosť a neprávosť. Máme tu dvoch rečníkov, ktorí sa uchádzajú o slovo 44. Nech sa páči, máte slovo. Pozdravujem vás, e, pani predsedníčka. Volám sa Stefan Mersvildes, som z Antwerp. To je asi tak hodinku na sever odtiaľto. Som členom, prepačte, keby ste sa postavili a nechali mikrofon tak, tak vás budeme lepšie počuť. Ja viem, že sa väčšinou snažíte e, zobrať mikrofón a nakloniť sa k nemu, ale lepšie hovoriť tak, ako hovorím. Takže dobre popoludnie, pani poslanci, pani predsednička. Volám sa Stevan Mechtet Wilmers, som z Antwerp, to je asi tak hodinku cesty z Bruselu a som členom Združenia študenti za Európu Antwerpy. Je to súčasť Stand Up for Europe, to je naše medzinárodné hnutie. A tá otázka, ktorú by som chcel dnes položiť, je, vieme, že 50 najbohatších podnikov v Európe platí len 3 daní. Ako to môžeme vyriešiť? Ako sa môžeme postarať o to, aby dane obchodných spoločností v Európe boli harmonizované? Myslím si, že to dokážeme len spolu, ako parlament, ako únia, pretože inak tu hrozí riziko, že e, krajiny budú medzi sebou súťažiť a snažiť sa získať tieto veľké krajiny. To je to, o čo sa snažíme v našom združení aj v Stand Up for Europe. Ďakujem. Um, strong support. Takže silná podpora pre vašu otázku a potrebujem vidieť nejaké čísla. Máme tu 426, ktorá žiada o slova a potom 104. Yes, 426. Volám sa Fernande Barány, som, hovorím tiež za Students for Europe Antwerpy. Aj môj kolega to už hovoril a vyjadril sa k téme, ktorá je správna. Potom treba venovať pozornosť aj tomu, že sa vytvára uh, E, situácia strachu. Mnoho ľudí sa bojí rizika podnikania. Ako môžeme túto klímu strachu zmeniť a vytvoriť viac dôvery, aby ľudia boli ochotní podnikať a prispievať tak zdravšej ekonomike? Ďakujem. And... Ďakujem pekne. A 104, nech sa páči. Áno, pane? Želám vám všetky dobré e, popoludne. Volám sa Jean Lio Signo. Som úplne obyčajný európsky občan. Ale pokiaľ ide o tie prechádzajúce otázky, tak ja mám skôr takú všeobecnejšiu otázku. Myslím si, že tu je celkový dojem v Európe, že Európa je schopná iba povedať, mali by ste urobiť iba to, urobiť tamto, bez toho, aby mala nejaký skutočný uh, Eh, reštriktívny dopad na rozhodnutia členských štátov. Moja otázka je, a to je otázka, ktorá sa kedy objavuje v Európe, a to, že je tu obrovský rozdiel medzi tým, čo počujeme a čo sa deje v realite. Eh, chcel by som vedieť, prečo je to tak. Eh, ďakujem veľmi pekne. 140, 140, nech sa páči. Ďakujem, pani podpredsednička. Sono Morico Bruky, e, starosta mesta Brúco Spoločne som tu so svojimi kolegami, starostami z, e, strednej z e, stredného Talianska, oblasti, ktorú postihlo zemetrasenie snehové kalamity, geologické poruchy. Dnes sa tu hovorí o práci, o bezpečnosti, o vyľudňovaní oblasti a my to prežívame v realite, pán Raní podpredsedníčka. My prežívame veľké ťažkosti. Mnoho našich občanov z našich miest odchádza, pretože naše deti e, a takto naše deti nebudú mať budúcnosť, ak sa s tým niečo urobí, neurobí. Európa už pre nás niečo robí, ale my žiadame, aby robila viac, aby nám bola bližšie. To, čo sa stalo u nás, je výnimočné. A keď je takáto mimoriadná situácia, tak sú potrebné aj mimoriadné opatrenia. My sme už o to požiadali našu vládu, regionálnu vládu a teraz o to žiadame aj Európu. Lebo Európa to sú aj eh, občania eh, našich e, miest e, v strednom Taliansku. My potrebujeme pomoc a sme tu dnes preto, aby sme o ňu požiadali. Ďakujeme pánu predsedovi Tajanimu, že nám dal ako starostom túto možnosť. My ako starostovia každý deň čelíme problémom miest, ktoré boli postihnuté zemetraseniami, nemajú školy, máme E, obchody, ktoré sa zatvárajú, o hospodárstvo v kríze a podobne. Takže žiadame Európu, aby tentokrát urobila niečo viac pre e, naše regióny. Ďakujem. Well, thank you. E, ďakujem veľmi pekne, že ste tu a musím povedať, že súcitíme s vami a s vašimi komunitami a utrpením, ktoré prežívate teraz e, poruším pravidla, pretože môžem 159, takže pán e, číslo 159. Takže ešte jednu otázku umožníme. Ah, euh, bonjour à tous. Euh, Želám vám všetkým dobré popoludne. E, nie je to otázka, ale mám skôr niečo na pána Kaspariho. A ďakujem veľmi pekne, že je tu a že nás tu prijal. A pokiaľ ide o globalizáciu, e, vieme, že to znáša veľké otázky, a veľké ekonomické, symbolické otázky a takisto filozofické otázky. A nejde to iba jedným smerom, je to aj dobré, aj zlé. Ale e, jedna otázka, ktorá sa týka všetkých, odtiaľto až po Bangkok. A to je otázka, ktorá sa týka globalizácie a krajiny, ktorá sa nesúčasne globalizácie. Povedali ste, že je to Severná Korea. Je to iba jedna jediná krajina, ktorá sa nejako nepodiela na globalizácii. Ale podľa mňa to nie je e, úprimné z intelektuálneho hľadiska. A musím povedať, že e, mnohí Európania začínajú byť skeptickí a e, už sa im tento európsky projekt nepáči. Ja som proeurópsky, je to niečo, čo mi je veľmi blízke. A vidíte, že napríklad e, Francúzsko vo Francúzsku sú ľudia, ktorí sa odvracajú od Európskej únie na základe toho, čo sa deje. A dúfajme, že to všetko sa neuberie nesprávny smerom, pretože vieme, aké môžu byť dôsledky. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, a teraz sa vrátime k našim poslancom. Máte tu celú škálu tém, ktorým sa musíte venovať od daní, solidarity od talianských kolegov a rozpor medzi tým, čo hovoríme a čo robíme. No a potom tu bola tá posledná otázka, takže pán Kaspari, nech sa páči, máte slovo. E, musíte veľa zodpovedať za dve minúty. Áno, presne tak, ako ste práve povedali. A, e, a to, že máme vždy iba dve minúty, to je podľa mňa najväčší problém. A keď ide o Eh, daňovú spravodlivosť v Európe, tak toto je podľa mňa téma, ktorá nás to najviac trápi a to je skvelá téma, ktorá poukazuje na to, že eh, prečo sú ľudia nespokojní s Európskou úniou a to, že nevieme vyriešiť tento eh, problém. Máme tu obrovskú väčšinu, ktorá by mohla vyriešiť tento problém, ale od členských štátov sme nedostali kompetenciu na to, aby sa mohli vyriešiť tento problém. Toto je naozaj problém, ktorý je v právomoci členských štátov. A ja sa vždy zasadzujem za to, aby občania sa mohli e, obracať na Európsky parlament s problémami, ktoré majú, ale e, keď nám členské štáty nedajú právomoci na to, aby sme mohli riešiť e, tieto problémy, tak ich nemôžeme vyriešiť. Ale to je neférové, pretože by som si želal, aby sme tu mali rozprávu o tom, za čo by Európska únia mala byť zodpovedná, za čo nie. A podľa mňa daňová oblasť je oblasť, za ktorú by Európska únia mala byť zodpovedná v budúcnosti. Po druhé, pomoc pre regióny, kde došlo ku katastrofám. Našťastie tam máme možnosti ako pomoc, ale súhlasím s tým, že Európska únia by mohla robiť aj viac. Musíme byť úprimní. Naozaj Európska únia nebude schopná vyriešiť všetko, ale um, mohli by sme pomôcť viac. Veľa vecí by sme mali vyriešiť u seba doma a niekedy um, mám uh, dojem, že Európskej únii Eh, prisudzujú ľudia až príliš veľkú moc. Niektoré veci naozaj nemôžeme vyriešiť, to si musia vyriešiť členské štáty. Napríklad eh, musia nájsť spôsob, ako sa vyhýbať katastrofálnym dôsledkom eh, prírodných katastrof. No a tretia vec, na ktorú by som chcel zareagovať, pretože nemám veľmi veľa času, prečo tak veľa ľudí sa odvráca od Európskej únie. Zažívam to, áno, ale keď niečo nejde, nebeží správne v členskej krajine, e, tak tam ľudia presne vedia, ktorá politická strana stojí za čím, čo zastupuje a čo môže, či nemôže urobiť a čo je ochotná, či neochotná urobiť. Ale v Európskej únii e, keď sa parlament niečo rozhodne, e, tak sa iba povie, Európa tak rozhodla. Ale e, kto bol za, kto bol proti, e, tak to sa nikto nedozvie. Nikto sa nedozvie, kto mal aké názory, aké presvedčenie. A niekedy si myslia, že títo sú extrémy, títo sú populisti, musíme E, vystúpiť proti ním, musíme niečo proti ním urobiť a preto podľa mňa by sme mali urobiť viac, preto aby občania vedeli, kto stojí za akými rozhodnutiami. Ďakujem a teraz e, dávam slovo okamžite pani Šaka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem za všetky e, tie veľmi dobré otázky. Hovorili ste o mnohých problémoch, ktoré tu naozaj máme. Daňové úniky alebo nespravodlivé zdaňovanie firiem, tak to rozhodne je niečo, čo môžeme riešiť eh, na európskej úrovni, keby sme to mali rovnaké podmienky pre všetky. Lenže problém, eh, ktorý tu vidíme, je, že členské štáty a vlády eh, bojujú medzi sebou, súťaže medzi sebou, aby pritiahli firmy a ponúkajú im nižšie dane. A niekedy ponúkajú aj e, veľmi špeciálne dohody a podmienky. E, komisár Veshage, ktorý je zodpovedný za e, antitrustové konanie, sa teraz pozera na prípad Írsku, aby sa zistilo, či je to štátna pomoc alebo nie. My potrebujeme spoločný prístup, aby sme mohli riešiť tieto protimonopolné um, praktiky. Potom tu bola otázka, ako e, povzbudiť a podporiť podnikanie. E, myslím si, keďže som liberálka, že táto otázka je veľmi dôležitá. Treba urobiť veľa práce, ale pokiaľ ide o digitálny jednotný trh, e, presne toto sa snažíme urobiť. Je tu veľa príležitostí. IT firmy môžu vytvárať pracovné miesta, ale stále nachádzajú umelé prekážky, pretože je tu 28 rozmanitých pravidel, súborov pravidel a e, preto e, musia mať lepšie podmienky. My sa musíme postarať o to, aby tu nebol iba offline jednotný trh, ale aj digitálny jednotný trh. Potom tu bola e, otázka zemetrasenia. Áno, to je jedna z tých katastrof, ktorá mala na nás obrovský účinok. V Európskej únii tu máme každý deň obrovské výzvy ktoré dopadajú na ľudí, dojímajú nás, ale môžem vás ubezpečiť, že pán predseda Tajany nezažil ešte hádam ani deň, aby neriešil to, čo sa stalo v Taliansku. Takže môžete byť uistení, že sa tým zaoberá. Už asi musím už e, skončiť, ale predsa by som len chcela povedať ešte jednu vec. Potrebujem politické líderstvo aj na úrovni členských štátov, aby sa ľudia mohli zapájať do toho, čo sa tu naozaj deje. Uh, Um, nemali by sme hovoriť o tom, či či Európska únia koná správne alebo nesprávne. Je to o mnoho pestrejšie. Tu máme uh, rôzne témy, ako je digitálny trh a tak ďalej. Takže prestajme rozprávať uh, stále iba o Európe, ale zapojme sa do politických rozpráv uh, o tom, aká by mala byť správna politika v jednotlivých oblastiach. My sme tu predsa na to. Ďakujem. Thank you very much, um, to both. Ďakujem obom rečníkom. A tretí bod. E, Európska únia 27 členských štátov, ako viete, Spojené kráľovstvo sa rozhodlo odísť. Ten proces začne na budúci týždeň oficiálne. Sili Geisman, podpredsednička medzinárodná zastupkynia mladých e, profesionálov z Francúzska. Takže pokiaľ ide o problematiku Európska únia 27, prosím, čo by ste k tomu povedali? Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, bohužiaľ bez mikrofónu hovorí rečnička. Vážená pani podpredsednička, dámy páni, e, vážení poslanci, predstavitelia občianskej spoločnosti. Aký dojem ste mali v roku 2016, keď e, prišlo k rozhodnutiu Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu? Ja som bola veľmi smutná vzhľadom na to, že naši priatelia opúšťajú Európsku úniu. Vieme, že budeme znášať dôsledky Brexitu po dlhú dobu. Po tom smútku prišiel pocit hnevu. Priaznivci Brexitu nám ukradli budúcnosť, znemožňujú nám budovať budúcnosť. To je skutočne únos budúcnosti mladých ľudí. Európsky občania majú chuť veriť Európskej únii, oživiť európsky projekt ale bohužiaľ v súčasnosti konštatujeme, aké je rozpoloženie mladých ľudí vo Francúzsku. Ľudia strácajú dôveru v európske inštitúcie. Je naliehavé niečo urobiť, skôr než bude neskoro. Našim poslaním je oživiť nádej. Európska únia, najmä Európsky parlament, by mal mať prostriedky na to, aby konal v prospech 500 miliónov občanov Potrebujeme skutočnú európsku federálnu štruktúru, ktorá by riešila krízu, ktorú prežívame. Máme populistické xenofóbne hnutia, ktoré menujú veľa energie na deštrukciu Európy. Musíme postupovať s rovnakým odhodlaním a zabezpečiť budúcnosť Európskej únie. Mladí ľudia vo Francúzsku sa o to snažia a založili hnutie pred dvomi, dvoma týždňami, ktoré realizuje rôzne úvahy na túto tému a dokonca sme vytvorili občianskú chartu, občianskú ústavu v prospech občanov a mladých ľudí. To všetko je dôkazom toho, že naša generácia si želá pokročiť dopredu a predkladať ústretové riešenia vzhľadom na budúcnosť. Chceme demokratickejšiu, jednotnejšiu a integrovanejšiu úniu. Chceme dať slovo mladým, tak, aby sme mohli vytvoriť inovujúcu Európu, novú Európu, e, podľa toho, ako to chceli zakladatelia. Nechceme, e, e, chceme to robiť spoločne a nechce, aby nám to bolo vnú, vnú, vnúcované. Ďakujem. Takže zodpovedajú teraz poslanci. Pán Kastaldo ako prvý. Ďakujem pani predsednička, podpredsednička. E, priatelia, kolegyne, kolegovia, Európska únia je svojimi, sú jej občania. Mikrofon pre rečníka. Aha, takže mikrofon funguje. Ďakujem, pani podpredsednička. E, priatelia, dámy a páni, Európska únia, to sú jej občania a príležitosti ako tá dnešná sú veľmi dôležité. Musíme rozhodnúť o svojej budúcnosti spoločne. E, britský ľud sa rozhodol odísť z únie a to je od založenia EÚ jedna z najväčších výzev. Je to fakt a nemôžeme robiť nič iného, než e, sa prispôsobiť e, e, v skutočnosti a tú zložitú situáciu skutočne vnímať ako príležitosť. E, to znamená, ide o to, ako Európska únia funguje a musíme nájsť spôsob, ako toto fungovanie obnoviť. Európska únia zabezpečuje mier a prosperitu svojim občanom, ale dnes úsporné opatrenia odsudzujú občanov na chudobu. Politiky sú stále viac neutrálne a zvyšujú sa rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov. Takže bez veľkých zmien nemožno vrátiť Európsku úniu späť na cestu rozvoja a riešiť potreby občanov to všetko je možné dosiahnuť len vďaka celkovej zamestnanosti a e, spoločne s horizontálnymi sociálnymi opatreniami a participatívnou demokraciou. Biela kniha pána Junkera navrhuje celý rad možných nástrojov bez toho, aby sa zavádzali o e, zmeny obsahu politík. Brexit by mohol znamenať e, prvý krok dominového efektu. Čas hrá proti nám a my máme historickú povinnosť, aby sme tomu zabránili. Ďakujem. Ďakujem. Pán Castaldo je tu za Európu slobody a priamej demokracie. Pani Rodríguez, Progresívna aliancia socialistov a demokratov. Prosím, máte slovo. Takže vítam vás v Európskom parlamente. My sme vás pozorne počúvali, na to sme tu. A veľmi dobre si pamätám to, čo ste vyhlásili, keď ste zorganizovali to veľké stretnutie u vás. Takto treba postupovať. A teraz už po anglicky. Ide o budúcnosť Európskej únie. To posolstvo ktoré by sme mali e, schváliť 25. E, v Ríme, keď sa opäť stretneme. Mali by sme jasne povedať, že potrebujeme novú agendu pre budúcnosť. Ide o mier a prosperitu v prvom rade a hlavne o náš e, spôsob života a naše právo na šťastie. Mladí ľudia v Európe sú tí, ktorí tú našu budúcnosť predstavujú. A po 60 rokoch e, si treba uvedomiť, že Európska únia nemôže byť len trhom. Musíme byť plnoprávnou ekonomickou, politickou, sociálnou, kultúrnou entitou a subjektom. A podmienkou preto je, aby sa európsky občania skutočne stali plnoprávnymi občanmi, tak ako, alebo občanmi v tom plnom e, ucelenom zmysle slova, tak ako vy ste to povedali. No a je tu tá otázka, prečo potrebujeme Európu? Nuž preto, lebo spoločne dosiahneme oveľa viac. Pokiaľ ide o zmeny klímy, pokiaľ ide o obchod, lepšie pracovné príležitosti, využitie digitálnej revolúcie v náš prospech, tak aby každý z toho mal e, úžitok, e, e, pokiaľ ide o sociálnu ochranu, nechceme rozdelenie medzi starou a mladšou generáciou. Chceme, aby ste mali prácu, ktorú si zasluhujete pre zabezpečenie lepšej budúcnosti. A to je skutočne niečo, čo už dnes, na čo už je dnes veľmi, veľmi vhodná príležitosť, aby sme to riešili. Ďakujem vám. A mám trochu problém. Teraz môžete zložiť čísla, prosím. Je veľa ľudí, ktorí sa hlásia k tejto téme a mnohých asi sklamem, ale začnem 690. 690. 690, prosím. Volám sa Julian Schulz, mám 17 rokov a budem prvýkrát voliť teraz v Nemecku. A myslím, že všetci budú so mnou súhlasiť, že degenerácia je tá, ktorá bude nie v budúcnosti Európu a je to podstatné a sme zodpovední za Európu v budúcnosti. A preto chcem povedať, že je veľmi dôležité, aby ste vtiahli aj ľudí v mojom veku, aby ste im dali možnosť spolurozhodovať, pretože len tak vznikne záujem o politiku. Vidíme totiž, že moje generácia, moja generácia stráca záujem o voľby. Vidíme to aj, že mladí ľudia jednoducho nechodia voliť a to je veľmi dôležité, treba tomu zabrániť, zmeniť to, pretože mladí ľudia musia mať záujem o Európu, o politiku vo všeobecnosti a a EÚ musí na tom záležať, aby, bola politi- aby bolo politické vzdelávanie pre mládež, aby v nich prebudilo záujem o politiku. Ďakujem. And now... A teraz 3, 2, 1, 321. Máte slovo? 321. Viete, kto ste, áno? Ďakujem. Máte slovo, prosím. Dobrý deň všetkým. Volám sa Anna, som študentkou na univerzite a členkou skupiny Mladí pre Európu. Je nevyhnutné, aby sa občania zaujímali o konštrukciu Európy a takisto aj čerpali výhody Európy. Je najmä potrebné využívať slobody, ktoré Európa zaviedla Nadnárodné spoločnosti však nie sú napojené na konkrétne krajiny. Aké iniciatívy chcete rozvíjať na podporu európskeho povedomia, ktoré je veľmi dôležité z hľadiska existencie Európy? Ako zabezpečiť, aby občania mali záujem na tom, aby Európa existovala a, a aby chceli viac Európy? Ďakujem. Ďakujem. Áno, tá fotografia bude vyzerať veľmi dobre. Obvykle s týmto nesúhlasím, ale pri tejto príležitosti je to možné, takže úplne vzadu 809. 809. Je to, myslím, úplne vzadu, áno. Volám sa Laura Hun, som z Bürzen a v bode tohto bodu programu sa píše, že sa musíme zaoberať tým, ako dosiahneme lepšiu budúcnosť a ako môžeme nájsť a kde musíme nájsť spoločné riešenia. Ja to vidím, že potrebujeme lepšie riešenia v utečeneckej problematike, najmä v zjednotení, v jednote, pretože krajiny ako Polsko nepríjmajú žiadnych utečencov a my, Nemecko, sme prijali veľa utečencov. Myslím si, že Angela Merklova išla na to dobre, ale myslím si, že potrebujeme jednotnú EÚ a preto aj krajiny ako Polsko musia vyjadriť ochotu prijať utečencov. Toľko som chcela povedať. And the final... A napokon posledný rečník v tomto kole 609, prosím. Ďakujem. Ja sa volám Sonia. Mladí európsky federalisti. Niektorí ľudia si myslia, že Brexit znamená, že sa Európska únia nakon, nakoniec um, posunie vpred a že to odradí e, ďalšie krajiny od toho, aby sa rozhodli pre menšiu integráciu. Európa sa sústreďuje najmä na európsku integráciu a otázky ako bezpečnosti a podobné otázky praktickej povahy, ale zabudáme na to, že Európa je v prvom rade politický projekt mier, solidarita, prosperita. To je to, čo mám vo svojom jadre. Takže moja otázka je, ako posilníme Európsku úniu, hoci čo skoro bude len úniou 27. Ďakujem vám. Ďakujem vám. A teraz dvaja pani Rodriguez, eh, dám vám možnosť eh, odpovedať ako prvé, najmä pokiaľ ide o tú poslednú otázku, prosím. Ďakujem vám. Zameriam sa na tú všeobecnú rovinu diskusie. Ako môžeme opäť posilniť eh, to želanie, aby Európa fungovala, aby existovala? Ja vám poviem niečo z osobnej skúsenosti. Ja začnem skúsenosťou pred Erasmom. Spoločné štúdium s ľuďmi z celej Európy a celého sveta. To e, zmenilo môj život. A všetci, ktorí máte takúto skúsenosť, viete, že veci sa navždy vo vašom živote zmenia. Takže odpoveď na túto otázku je, potrebujeme oveľa viac spoločných skúseností spoločnej práce na všetkých frontoch. Keď študujeme, keď máme plnú prácu, keď sa stiahujeme do nových európskych eh, miest a hľadáme si tam priateľov, keď spoločne tvoríme niečo vo vede alebo v umení, keď spolupracujeme na humanitárnych eh, krízach, ne, nikdy nezabudnem na tie chvíle, keď vrcholila utečenecká kríza. Videli sme odhodlaných mladých ľudí v Európe, ktorí skutočne bojovali za skutočné riešenia a odpoveď na utečeneckú krízu. Keď e, riešime problematiku tretich krajín s cieľom pomôcť im v rozvoji a uľahčiť e, život. Takže toto všetko sú tie príležitosti na spoluprácu mladých a na šírenie tej nádeje a tej, tej túžby po spoločnej Európe. A myslím si, že aj ten dnešný deň, deň je dobrým príkladom. Ďakujem vám a teraz pán Castaldo, pani predsednička, odpoviem tiež po francúzsky, pretože som takým dieťaťom generácie Erasmus. Dva roky som študoval v Francúzsku v rámci Erasmu. A teraz budem pokračovať o svojom materinskom jazyke. Tá prvá otázka sa týkala zapojenia mladých. A to už musí začať výchovou k politickému zapojeniu. Európa sa musí zamerať na priamu demokraciu. Dnes tu máme nástroje na to, máme tu technológiu, O takej správe sme nedávno hlasovali a to sú prvé kroky na vytvorenie politickej a demokratickej e, politického a demokratického uvedomenia. Takže myslím si, že aj komisia by toto e, mala sledovať a snažiť sa o efektívne presadzovanie týchto princípov propagovať e, dôležitosť e, politických slobod, ako to robiť lepšie. Európa je sociálnou Európou, ale nie e, je to tak v praxi až úplne pravda. Prečo? Pretože, nie preto, že by sa to nechcelo, ale pretože sa na to pozabudlo. Takže Európu a tie nástroje, ktoré tu existujú, integračné nástroje, treba všetky e, vlastne zapojiť v službách tohto cieľa a opustiť tie chybné politiky. A otázka solidarity, spoločné riešenie pre utečencov. Niektoré krajiny odmietajú utečencov prijímať. Máme tu dvojité štandardy nesúrodný prístup. A to je jedna z hlavných príčin, ktorá poškodzuje dôveryhodnosť únie. Ak sa tieto dvojité štandardy nezmenia, nezmení, ak sa nezmení tá vôľa implementovať spoločné rozhodnutia, tak, tak sa nedvoj, nedostaneme ďaleko. A nakoniec Európa podľahne týmto e, faktorom. Ďakujem. Thank you. And again, my... Ďakujem, všet, ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. A teraz nová téma. Bezpečnosť a ochrana občanov v nepokojnej dobe. Netreba konkrétne hovoriť, samozrejme, aké máme obavy ohľadom bezpečnosti. Takže dám hneď slovo rečníkovi pánu Bazra z Medzinárodného centra pre radikalizáciu King's College London. Prosím, máte slovo. Asi pred rokom nám 22. marec e, ukázal e, v Bruseli, že prepojenie medzi e, terorizmom a bezpečnostnými hrozbami je skutočne reálne. To, čo sa stalo v metre na letisku, boli to ľudia, ktorí boli v vo vezeniach a potom sa, tam sa radikalizovali a spáchali zločiny. Toto vidíme, že kriminálne a extrémistické subkultúry sa čoraz viac eh, prekrývajú. V mnohých európskych krajinách bola väčšina tých, ktorí odišli do Sýrie, známych policie, už predtým, ešte predtým, než odišli na základe ich kriminálnej činnosti a veľmi často boli zapojení do trestnej činnosti aj počas procesu radikalizácie a mm, samozrejme e, správali sa rozporúplným spôsobom, e, predávali e, drogy a podobne, či už to bol pachateľ toku Berlíne alebo potom v Lione na, letis- na, na Orly na letisku. Takže tie návrhy, ako by Európa mala reagovať na tieto výzvy e, sa týkajú lepšej výmeny informácií v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi. Toto je samozrejme v poriadku, je to dôležité, ale aby bola spolupráca efektívna, musí byť vzájomná dôvera. Takže Európska únia by mala nastoliť a posilniť neformálne siete medzi tými, ktorí bojujú proti terorizmom, aby e, skutočne boli doslova v tej istej miestnosti poznali sa, mm, e, informovali sa o osvedčených postupoch a takto boli schopní spoločne reagovať na nebezpečenstvo terorizmu. If I thought there were many speakers... Veľa rečníkov chce k tomuto hovoriť, tak e, Mm, dneska sa teraz prihlásil na tento bod strašne veľa. Všetky čísla som si zapísala, ja viem, že mnohých sklamem a nedostanete slovo. Teraz naši poslanci, pán Pecola z Európskej ľudovej strany bude najprv reagovať. Ďakujem, pani predsednička. Každý, ako mnohí z nás, keď myslia na Brusel ako domov mimo domova, nikdy nezabudnú na tú paniku, bezmocnosť, hnev a smutok, žiaľ nad obeťami spred roka. Ale od týchto strašných udalostí minulého roka náš, e, e, naše pocity vystriedal veľmi biedný výsledok. Ako reagovať na to, že to bude viac nebezpečenstva priamých útokov v našej spoločnosti? Ak sa spýta mojich malských spolobčanov, čo je pre nich najdôležitejšie, ich odpovedie, že by chceli, mať základné právo na to, aby sa cítili bezpečne a robili tie veci, ktoré vždy robili a žiť život, ktorý si zvolili. A v tomto parlamente sme pracovali tvrdo na tom, aby sme urýchlili úsilie o spoločných pravidlách EÚ pre informácie o cestujúcich z a do EÚ. Zaviedli sme systematické kontroly na vonkajšej hranici, presadzovali sme stratégie proti radikalizácii, išli sme po peniazoch, ktoré financujú teroristov a dosiahli sme aj určitý pokrok pri lepšej podpore obetí terorizmu, pretože terorizmus e, zanecháva mnoho skrytých obetí, a sú poznačení na generácie a týmto ľuďom musíme dať hlas, musíme im dať príležitosť vrátiť sa do života a musíme pamätať aj na tých spoločenov, ktorých sme zabudli. Na to všetku prácu, ktorú sme robili, môžeme byť hrdí, ale to nestačí. Musíme pokračovať, musíme viac pracovať na zdieľaní informácií, musíme viac pracovať na tom, aby naše výpočtové systémy fungovali v tandeme, pretože prevencia a persekúcia trestného správania musí byť efektívnejšie, keď budeme mať plne funkčný európsky systém e, e, registrov trestov. Napríklad berlínsky atak ukázal slabé miesta, tam bolo 14, osoba so 14 rôznymi identitami. To nemôžeme povoliť. Terorizmus je globálna hrozba, ktorá si vyžaduje globálnu reakciu, spoluprácu s tretími krajinami a protiteroristické E, opatrenia treba posilniť, pretože táto hrozba je väčšia ako samotná Európa. Ďakujem. A teraz Monika Makovej z európskych e, zo strany európskych konzervatívcov a reformistov. Ďakujem veľmi pekne, každého zdravím. Začnem odpovedať na Brianovú otázku, Brianovú otázku o spolupráci. Spolupráca medzi členskými štátmi, zdieľanie údajov a spolupráca spravodajských služieb, to je dôležité, to chýbalo a to veľmi často umožnilo tie nešťastné teroristické útoky. Pokiaľ ide o spoluprácu, máme viac databázy, máme vízovú databázu, máme Eurodac, máme Schengenský informačný systém a ďalšie. Interpol, Europol má svoje databázy a podobne. Problémom je, že tieto databázy pred rokom boli do, z polovice prázdne, pretože členské štáty neposkytovali informácie. E, krajiny majú takú tendenciu si tie informácie uchovávať pre seba. Spravodajské informácie nechcú zdieľať s ďalšími spravodajskými službami z ostatných členských štátov, buď z dôvodu nedôvery, alebo majú na to iné dôvody. A toto sa musí zmeniť a čiastočne sa to mení. Europol, Európska agentúra, získava informácie od členských štátov 8 miliónov nových e, informácií od útokov v Bruseli za rok, 8 miliónov nových správ. Všetky členské štáty musia naplňať tieto databázy informáciami veľmi rýchlo a kompletne a takýmto spôsobom by mohla spolupráca zastaviť tie osoby, ktoré majú zločinecké teroristické úmysly a zabrániť im presunú z Nemecka do Belgicka, Francúzska, alebo im zabrániť vo vstupe do EÚ či v odchode z EÚ a potom sa vrátiť do EÚ pod novou identitou? Pretože to je zatiaľ možné. Takže budeme sa zaoberáme sa e, e, otlačkami prstov, obrazmi tváre a to sa bude diať na hraniciach EÚ. A taktiež aj v budúcnosti, keďže experti hovoria, že otlačky prstov nie sú ten najbezpečnejší spôsob identifikácie, lebo môžu byť poškodené či zmenené, tak e, zamýšľame sa nad ďalším krokom a to je otlačok retiny Hovorím to preto, aby som povedala, že spolupráca v tom je najdôležitejšia a členské štáty musia pochopiť, že musia spolupracovať, pretože inak nebudeme bezpeční. My sme v tomto parlamente z rôznych krajín, z rôznych e, prostredí pracujeme spolu, spolupracujeme a to by malo platiť aj pre spravodajské služby v členských štátoch. Ďakujem. A teraz Môžem dať slovo len štyrom, ospravedlňujem sa. Číslo 3. Ja som Dajt Bernes, som z Verna de Lupe. Doba sa zmenila, existujú nové hrozby a vyžadujú si nové opatrenia. Práve tu predrečníci spomenuli mnohé opatrenia, ktoré by zlepšili bezpečnosť občanov. Avšak nesmieme to aj preháňať pretože slobo- nemôžeme obetovať slobodu za bezpečnosť. Potom stratíme oboje. Opatrenia ako korupčia spolupráca sú dôležitá, pretože tieto zákony, ktoré máme, umožňujú policajtom, spravodajským službám veľa práv, ale musíme dbať o to, aby sme to nepreháňali, keď dojde k nejakému teroristickému útoku, obmedzili občanu, slobodu občanov. To je len taká výstraha. Slobo- e, bezpečnosť je E, dôležitá, ale nesmieme kvôli nej obetovať slobodu. Ďakujem. 245, 245, prosím. E, ďakujem, som z Portugalska, pán Coelho. Ďakujem za túto príležitosť. Ja tu zastupujem vidieckú oblasť a chcel by som vyzvať Úniu, aby nepripustila, aby militaristické skupiny mohli postupovať e, spôsobom, e, ktorý e, v podstate obmedzuje práva lovcov, polovníkov, dnes sme svedkami toho, že skutočne e, sa na držiteľov zbraní sústredenie e, útočí a vyvíja tlak. E, lov v dnešnej dobe, najmä v takých vidieckých oblastiach, z akej pochádzam ja, vo vnútrozemí, je jedným z dôležitých druhov hospodárskej činnosti A Skutočne ten vidiecký svet dnes je veľmi úzko spätý so snahami o zachovanie e, tých prírodných zdrojov a e, polovníctvo, horárstvo, lesníctvo, to sú všetko veci, e, ktoré skutočne prispievajú k zachovaniu tohto životného prostredia. Takže to je to, čo my robíme. Ďakujem. 7, 570 jednotka teraz, prosím. Dobrý deň, pán trem. Som z demokratickej politickej skupiny Belgická a chcem zdôrazniť, že treba posunúť aj spoluprácu v oblasti počtovej techniky a výmeny údajov potom tu máme Medzinárodný deň proti diskriminácii a rasizmu a myslím si, že musíme zabezpečiť bezpečnosť a to urobíme najlepšie tak, keď začneme sami od seba a musíme sa venovať E, tejto problematike a ľudí zo Severnej Afriky nestigmatizovať. A to znamená, musíme zabezpečiť bezpečnosť, ale začať od seba a vyvolávať menej strachu medzi občanmi, lepšie sa venovať aj začleňovaniu prichádzajúcich. A Ehm, chcem použiť slova veľmi neobľúbeného amerického prezidenta, ktorý nazýva Brusel e, čertovskou dierou, ale ja chcem povedať, že takto nie je. Musíme lepšie spolupracovať, vymieňať si údaje. To je určite dôležité a najmä nezabúdať pozrieť sa do zrkadla. Ďakujem. Posledným rečníkom 148. 148. Ďakujem, ďakujem. Ja som z Dánska. Súhlasím s prvým rečníkom, že je veľká potreba európskej spolupráce v oblasti bezpečnosti a zdieľania informácií a mali by sme sa učiť zo skúseností ostatných tak, aby sme zabezpečili bezpečie pre našich občanov na dnešnom programe je napísané, ako dokážeme najlepšie zabrániť terorizmu. Odpoveď je v slove terorizmus. Nemali by sme e, kvôli terorizmu a zvyšovaniu bezpečnosti a monitorovaniu vzdať sa slobody ja som v tom, že e, teším sa, že Európska únia tu e, prijala smernicu a máme nové, nový zákon na ochranu osobných údajov a ide tu aj o, údajov, pod, o údaje podnikov Môžeme si len želať, aby národné bezpečnostné orgány a ďalšie služby boli cieľene činné. To znamená, že musíme bojovať aj o práva jednotlivca na celom kontinente a teroristom takto se z, z, E, signalizovať, že sa terorizmu nebojíme a že na to, aby sme sa vzdali našich zásad, treba viac. Naše zásady majú hodnotu len vtedy, ak budeme pri nich stáť, aj v dobách, ktoré sú veľmi ťažké. Ďakujem a teraz poďme naspäť pani Mecola a Makovej. Najprv pani Mecola, teraz naozaj dodržíme časový limit. E, ďakujem, pani predsedníčka keďže moja, môj rodný jazyk tu doteraz nezaznel, budem teraz hovoriť pomalsky. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili tejto debaty a súhlasím s prvou osobou, ktorá tu prehovorila, a síce, že by sme nemali robiť priveľa, pretože ak obmedzíme slobody, ktor, o ktoré sme tak tvrdo bojovali v rámci Európskej únie, tak by to znamenalo, že teroristi zvíťazili. A pre mňa, ja som tak tvrdo bojovala o to, aby moja krajina vstúpila do Schengenu, aby sme to všetko museli teraz e, zvrátiť, tak to by znamenalo, že musíme viac bojovať o náš európsky projekt, a znamená to tiež, že musíme brániť každého. Tých, ktorí žijú v mestách, aj tých, ktorí bývajú na dedine. Ja som matka a mám deti, ktoré sa ma pýtajú, prečo je to tak, že keď idem do školy, alebo keď som na verejnom mieste, všade vidím vojakov keď porovnám život mojich detí a to, ako žijú, a ako som ja žila, keď som bola dieťa, tak e, život mojich detí je oveľa ťažší, zložitejší. A pre mňa je ťažšie udržať moje deti v bezpečí, ako to bolo pre mojich rodičov udržať mňa v bezpečí. Pokiaľ ide o údaje, tam musíme robiť oveľa viac ak dáme našim policajným zložkám viac právomoci na výmenu informácií, na výmenu údajov, tak potom dokážeme zastaviť tieto útoky a dosiahnuť, že sa nebudú konať, aby sme sa e, nedostali do tohto parlamentu a nemuseli znovu hovoriť o ďalšej tragickej udalosti. My budeme v boji pokračovať a slubujem, že to je to, čo chceme aj ďalej robiť v tomto parlamente. Musíme nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou. A teraz pani Makovej, prosím, dodržte čas dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Budem eh, hovoriť ako Roberta a budem hovoriť svojej materčine, to je rumunčina. Dúfam, že sú tu aj nejakí Rumúni medzi nami. Chcem sa spýtať, sú tu nejakí Rumuni? Nie, áno, dobre. My, my, my nechceme okliešťovať slobody európskych občanov. Chceme nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a individuálnymi právami. Takto len dokážeme zachovať náš životný štýl. Niekedy sa musíme vzdať osobného pohodlia, ale určite nechceme oklieštiť právo na osobný život. Všetky informácie z trestných registrov, otlačkov prstov, všetky tieto informácie sú v členských štátoch. Problémom je, že nedošlo k žiadnemu zdieľaniu informácií, preto došlo k týmto útokom. A boli tu viacerí z vás, ktorí hovorili o spolupráci a výmene informácií. Áno, a tie informácie tam sú a musíme sa o ne deliť. Potom transparentnosť. Bojujeme o transparentnosť ako e, napríklad, kto sú skutoční vlastníci firiem, aby sme zabránili praniu špinavých peňazí, ktoré financujú terorizmus, bojujeme proti korupcii, daňovým podvodom, pretože to sú všetko zdroje financovania terorizmu a to má pomôcť občanom. Pretože takto chránime peniaze daňových poplatníkov a taktiež by som chcela na záver dodať, že musíme stať spolu a súčasne potrebujeme dôveru všetkých občanov v európske inštitúcie, pretože nie všetci európski občania veria európskym inštitúciám. Takže potrebujeme mať menej inštitúcií a vynakladať menej peňazí. To je dôležité a mali by sme si byť všetci rovní. Ďakujem. Ďakujem a dúfam, že návštevníci sa ma neboja, hostia sa ma neboja, keď tu pracujem s kladivkom, ale ďakujem naozaj za vaše príspevky. Dobre. Teraz sa dostávame k téme, ktorá je dôležitá pre každého podľa mňa. A je to zmena klímy a ochrana našej planéty vidím, že mnohí z vás sa už chcú vyjadriť a dvíhate svoje čísla. To je veľmi dobre. Na uvedenie tejto týmy verám, ria, vítam riaditeľku priateľov Zeme Európa Magdu Stockievič. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu naozaj naliehavú situáciu. Došlo ku klimatickým zmenám a nie je to uh, E, iba klam, ako tvrdí e, Donald e, Trump. Svet je na ceste k zvýšeniu celosvetovej teploty o viac ako 3 stupne Celzia. Európa musí urobiť všetko preto, aby táto teplota stúpla o menej ako 1,5 stupňa. Aby sa to stalo, v prvom rade Európsky um, energetický systém sa musí zbaviť fosílnych palív. Musíme teda sa zbaviť závislosti od fosílnych palív a musíme zabrániť používaniu fosílnych eh, palív eh, v budúcnosti. Teda musíme prestať financovať infraštruktúru pre fosílne paliva a to sa týka aj eh, ropy a zemného plynu. Musíme e, zmeniť naše ekonomiky na obehové. Občania e, sú už popredí e, transformácie energetických systémov. Zapájajú sa do miestnych energetických projektov, do projektov energetickej efektívnosti, aby sme sa vymanili zo závislosti na fosílnych palivách, ale aj tí, ktorí robia rozhodnutia, musia pomôcť. Musíme sa postarať o spravodlivý presun a o to, aby nikto mm, nebol zabudnutý. E, som Polka, som hrdá, že som Polka, ale hambím sa za to, čo robí vláda v oblasti klimatických zmien. E, myslím si, že občania by mali brať na zodpovednosť politikov vo svojich krajinách, pokiaľ ide o to, čo robia v oblasti e, energetiky. Takisto musíme požiadať aj poslance Európskeho parlamentu, aby energetický balík, o ktorom hovoríte, aby vyšiel ambicioznejší než e, ten, o ktorom momentálne hovoríte, a nemenej ambiciozný. Ďakujem. A teraz e, dávam slovo pánovi Eckhoutovi zo skupiny Zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám všetkým za to, že ste tu a že hovoríte o týchto veciach. Myslím si, že je naozaj skvelé vidieť, že 60 rokov tu máme Európsku úniu a môžeme viesť takéto diskusie, ale takisto mám trošku pocit, že už aj vy vidíte ten problém, ktorý tu má, lebo keď ste počúvali celé popoludne, tak to vyzerá tak, že všetci súhlasia. Nuž, buďte si vedomi toho, že nesúhlasíme všetci v tomto parlamente máme obrovské politické diskusie a to je dobre. Robíme to v demokratickej inštitúcii, ale sú tu stále obrovské rozdiely. A musíte si byť vedomí týchto rozdielov. Keď ľudia hovoria o daňových únikoch, tak veľmi často niektorí politici hovoria, že to je daňová súťaž. A čo je iba iný spôsob, ako povedať, že je dobre tlačiť dane dolu spravodlivý obchod. Musíte sa e, opýtať politikov, prečo spoločnosti, prečo firmy môžu e, žalovať vlády. E, všetky tieto dohody, ktoré tu sú, sú za to, aby firmy mohli žalovať vlády. A toto sú otázky, ktoré by ste mali klásť svojim politikom. A to isté platí aj pre klimatické zmeny. Každý hovorí, aký, aká skvelá je Parížská dohoda. Uh, aká zásadne dôležitá je parížska dohoda, ale musíte vždy e, klásť e, správne otázky svojim politikom. Čo urobíte vy preto, aby sa to zmenilo? E, musím povedať, že v Holandsku, keď pochádzam, iba tri strany implementujú Parísku dohodu. Liberáli, kresťanskí demokrati a dokonca ani ďalšie strany neurobili dosť preto, aby sme e, realizovali e, Parísku dohodu. 60 rokov e, tu existuje Európa, ale nesmieme mať iba krásne slova, ale musíme podľa týchto slov aj konať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dostanete cenu pre toho poslanca, ktorý sa držal svojho času. A teraz e, pán Alainen, e, nech sa páči, máte slova. A áno, e, som naozaj veľmi rád, že ste tu všetci v hemicykli. Ja som predsedom Európskeho hnutia okrem mojej práce eh, v Európskom parlamente a dúfam, že to bude mať nové európske hnutie okolo 60. výročia rímskej zmluvy. Toto hnutie sa nerobí totiž to pre vlády, ale pre občanov. A občania príliš dlho sa dívali na to, čo sa deje v Štrásburgu a v Bruseli, ale neboli aktívni. Som naozaj veľmi rád, že v poslednom týždni tisícky občanov vyšli toli zišli išli na trhy a v Ríme budúcu sobotu budeme mať 10 tisícky ľudí, ktorí budú pochodovať za Európu. Ale za akú Európu? Európu, ktorá dáva nádej, ktorá eh, vzbudzuje dôveru, ktorá poskytuje bezpečnosť, Európu, ktorá tu je pre budúcnosť, eh, ktorá naozaj realizuje tie politiky, ktoré potrebujeme v 21. storočí. Ja som aktívny už dlhé roky v oblasti ochrany životného prostredia, ešte skôr, než bola vytvorená strana zelených ale myslím si, že je dôležité, aby sme spolu konali. Industrializácia začala v Európe pred 250 rokmi a myslím si, že sme zodpovední za to, aby sme viedli vo svete. Čo robí Čína? Napríklad Čína nás preskakuje a musíme robiť naozaj všetko preto, aby sme nielen hovorili o tom, že budeme obehové hospodárstvo a budeme chrániť životné prostredie, ale e, aby sme naozaj konali podľa toho. Viem, že Čína sa rozhodla pre 10 kľúčových oblastí. Tam chcú mať najlepšie technológie, chcú mať elektrické auta, chcú mať obnoviteľné zdroje energie, chcú mať robotiku, ktorá nám pomáha byť efektívnejšími. A musíme naozaj urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli ekonomický pokrok, sociálny pokrok, ale pritom aj sme zachránili planetu Zem. Ďakujem. Ďakujem. Dobre, takže ideme rovno na to. 76, číslo 76. Nech sa páči váš príspevok. A ďakujem pekne, pani predsednička za to, že ste mi dali slovo. Som Anton Natiel, som z Lyonu. A je pravda, že e, kríza, e, ktorá tu je za mnohými krízami, ktoré tu máme. Klimatická kríza je za mnohými týmito zmenami, ale e, nedávno bola podpísaná dohoda s Kanadou a táto dohoda rozhodne prinesie viac obchodu medzi Európou a Kanadou a zrejme aj viac odpadu a uhlíkových emisí. Tie rozhodnutia, ktoré sa urobili v Paríži v roku 2015, nemožno e, predsa odpojiť od e, dohody o voľnom obchode, kde sa všetko obetuje na oltári e, ekonomiky. Ďakujem. A teraz číslo 250. 250. Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Encarnação, sou de Portugal. Som z Portugalska, volám sa Ricardo. Chcel by som k tejto téme životného prostredia povedať toto. Snažíme sa o riešenia na problém, ktorý ale sami vytvárame. A neriešime problémy tých, ktorí skutočne trpia. My to totiž tu v Európe nie sme, kto naviac e, trpí. E, veľa sa už popísalo o ekologických utečencoch, najmä v oblasti Tichomoria, ktorí museli opustiť svoje krajiny a podľa rozhodnutia Novozelandského súdu napríklad neexistuje nič také ako ekologický utečenec, takže ich Nový Zéland e, nepríjma, pretože nemajú podľa neho na to právo. Toto je jedna z e, hlavných tém Európy. Kríza utečencov Nede len o to, ako riešiť ten počet utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, ale treba hľadať aj nové alternatívy pre ľudí, ktorí potrebujú našu podporu a musia prísť a potrebujú prísť do Európy, aby tu našli to, čo hľadajú, slobodu a podporu. Ďakujem. 691, číslo 691. Dobrý deň, volám sa Jens Poke, ja som tiež z Brzeln a mám na vás dve otázky. Žijeme v Európe, v jednej z najbohatších častí planety, ale e, pritom stále znižujeme naše klimatické ciele. Ehm, musím povedať, že vy všetci, všetci máte veľké silné auta s veľkou spotrebou e, paliva. Prečo sa elektromobilita e, vôbec necení e, v Európe? Nachádzame sa v Bruseli, v Belgicku, kde majú elektrárne, kde je taká nebezpečná situácia, že susedné krajiny musia žiadať o to, aby zhodnotili svoju situáciu. Túto e, sa hľadí iba na zisk a vôbec sa nehľadí na to, že tieto elektrárne môžu poškodiť naše životné prostredie. E, ani nie 20 e, energie pochádza z obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii. To je hlboko pod, Európsk- pod svetovým priemerom. Veľmi rád by som vedel, keď sme tu v jednej Európe, v jednom svete, prečo e, viac nevyužívame tieto šance, ktoré tu máme. Ďakujem. A posledný príspevok je číslo 223. Dobrý deň, e, som študentka z, Európskeho inští, z Inštitútu pre európske štúdie v Bruseli. Venujem sa um, európskemu právu. Hovorili sme už o prezidentovi Trumpovi a o parížskej dohode. Mm, Únia sa nachádza v ranných eh, štádiách rokovaní a do akej miery bude rokovať so Spojenými štátmi a americkými o tejto veci. A aký nátlak bude Európa vyvíjať na USA, aby dodržiavala Parískú dohodu. A ak eh, sa nedodrží táto dohoda, tak eh, to nebude dobre pre nás. Teraz sa obraciam na kolegov, aby odpovedali. Začneme pánom Ekautom. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa opäť um, dostať po dve minúty, pretože uh, ma zrušíte. Pokiaľ ide o obchodné dohody, ja som bol proti, hlasoval som proti tejto obchodnej dohode s Kanadou a opýtajte sa svojich európskych poslancov, ako hlasovali oni. Ale teraz sa obraciame na národné parlamenty. Každý národný parlament musí rozhodnúť o tom, čo sa urobí v tejto dohode s Kanadou. Takže každý národný parlament ešte môže odhlasovať, že nebude uplatňovať túto dohodu. Ale nemôžeme povedať, eh, že obchod samo o sebe, sám o sebe je zlý. Obchod môže byť dobrý, ale chceme mať lepšiu dohodu. A tá dohoda, ktorú máme s kanto, nie je dobrá, ale sú tu lepšie alternatívy. A Ricardo z Portugalska, áno, máte úplnú pravdu. Toto je jedna z ďalších otázka. otázok. Čo sa eh, stane, eh, s rozvojovou pomocou, eh, pretože ani jedna krajina okrem Švedska nenaplne svoje záväzky, eh, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Všetci hovoria o NATO, ale zavodajú na to, eh, aké budú dlhodobé dôsledky toho, keď nebudeme platiť rozvojovú pomoc. Potom Jens z Nemecka musím povedať, že ja chodím na bicykli, áno, máte pravdu s tými autami, ale ja jazdím e, bicyk, na bicykli do práce, čo je dosť nebezpečné v Bruseli. E, pokiaľ ide o jadrovú e, energiu, tak tu musíme osloviť aj komisiu, pretože komisia umožnila Maďarsku a Spojenému kráľstvu, aby subvencovali e, výstavbu e, nových jadrových e, elektrární. To je podľa mňa šialená politika. To treba riešiť posledných 15 sekúnd venovaných Trumpovi. Áno, myslím si, že Indiani alebo, prepáčte, Indovia, teda tí, ktorí uh, urobia ako e, krajina, ktorá urobí ako prvá prechod na zelenú ekonomiku, e, tá e, bude, musí byť príkladom pre Trumpa a India bude tá prvá krajina, ktorá prejde na zelené, zelenú energetiku a nebude používať fosilné paliva. Musíme ukázať našim vodcom, že sa zmeníme. Ďakujem, pán Leinen. Áno, obchodná politika sa zmení, Antoine, o tom nie je pochybnosti. CETA a TTIP boli prvými príkladmi zmeny verejnej atmosféry a verejnej rozpravy a parlament v budúcnosti bude vždy mať doložku o trvalej udržateľnosti vo všetkých dohodách a tam sa budú musieť dodržiavať technické normy, sociálne normy a chcel by som mať také obchodné prostredie, ktoré zabezpečí dobrý obchod, by sme, sme mali e, slnečné kolektory a e, rôzne technológie, s ktorými by sa obchodovalo bez akýchkoľvek bariér, eh, tak potom by sme lepšie dosiahli a rýchlejšie dosiahli trvalú udržateľnosť. Eh, dnes máme problémy s klimatickými eh, zmenami, máme problémy s tým, že sú tu uchádzači o azyl, ktorí utekajú pred klimatickými zmenami. Austrália to neakceptovala. Nový Zám prijal niektorých z týchto utečencov, ale Austrália nie. Európa zaostáva zaostáva. E, pokiaľ ide o vývoj elektromobility, príliš sme sa zameriavali na e, naftu, naftovú technológiu, e, ktorá je istým spôsobom lepšia, ale iným spôsobom je horšia pre znečistenie ovzdušia. A keď sa pozriete na Elona Muska v USA a na Číňanov na druhej strane, tak oni naozaj podporujú elektromobilitu. Je už najvyšší čas, aby sme sa zamerali na elektromobilitu aby sme na ňu zamerali všetky naše schopnosti a zručnosti. Áno, máme iba 20 obnoviteľných zdrojov energie, ale ja som z Nemecka a musím povedať, že s Rakúskom, Dánskom a možno so Švedskom sme prelomili ľady, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a dúfam, že mnohé ďalšie členské štáty nás budú potom pokračuje v našich stopách a obnoviteľné zdroje energie budú predsa zadarmo. Energia nebude stať veľa, keď obnoviteľné zdroje energie sú zadarmo. A my sme prežili 8 rokov Busha, tak prežijeme 4 roky Trumpa. A som optimistický a nemyslím si, že USA ukončia alebo zastavia klimatickú politiku v tejto časti sveta. Ďakujem. Chcem vám všetkým poďakovať v prvom rade za to, že ste prišli. Jeden z najdôležitejších aspektov Európy je to, že sa ľudia navzájom počúvajú. A to môže byť aj náročné, lebo to bolo veľmi dlhé popoludne, ale dúfam, že bolo pre vás zaujímavé. A takisto aj komplexné, veľa rôznych tém, veľa rôznych názorov, či už nezamestnanosť mladých, bezpečnosť, zmeny klímy, Dúfam, že sa vám táto skúsenosť páčila my, poslanci. Sedíme tam, kde vy teraz. A nie vždy sa dohodneme na všetkom, ako povedal kolega, ale musíme nájsť spoločnú pôdu. A z toho v podstate plinie potreba kompromisu v našich rozhovoroch. A dnešná politika, v dnešnej politike sa kompromis vníma ako slabosť, ale my potrebujeme v Európe spôsob, ako dosiahnuť kompromis, aby sme sa mohli posunúť dopredu. Nie vždy sa nám to darí rýchlo, dostatočne rýchlo a to odrážajú aj vaše pripomienky niektoré. Ďakujem vám všetkým. Skutočne som bola veľmi rada. Som veľmi rada, že ste prišli. Ďakujem. A ešte by som chcela povedať, že sem prišlo aspoň na chvíľu veľa poslancov a aj tým chcem poďakovať, lebo je to pomerne rušný týždeň, takže museli na to vyšetriť trocha času. A ďakujem vám všetkým za váš príspevok, za tie myšlienky, ktoré sú podnetné a napokon chcem poďakovať pánu predsedovi Tajanimu za to, že tu s nami zostal tak dlho, pretože skutočne jeho čas je teraz veľmi vyplnený, ale viem, že táto udalosť je veľmi blízka vášmu srdcu a otázky občanov Európy sú skutočne veľmi dôležité pre vás a veľmi dôležitou súčasťou vášho programu, takže vám ďakujem. Na no, napokon ešte. Ja pochádzam z veľmi malého členského štátu Írska. A chcem vás ubezpečiť, že hoci ste malí, môžete spôsobiť e, zmeny aj v Európskom parlamente, a my to robíme tu v parlamente tým, že spolupracujeme, že sa navzájom spoznávame. Je to v podstate ako e, v nejakom športovom výbore alebo inom miestnom výbore u vás doma, len je toho niečo väčšie. Ale všetci máme jedno spoločné. Chceme lepšiu Európu. Nielen pre túto generáciu, ale aj pre budúce generácie. A s tým vám musíte pomôcť aj vy. Ďakujem.